Dobré ráno, milí kolegovia a kolegyne. Budeme pokračovať so zasadnutím nášho výboru. Teraz sme mali stretnutie koordinátorov. Záznam z neho bude potom v písomnej podobe k dispozícii. Teraz sa ideme venovať bodu 16 rokovacieho programu je to program, európsky program pozorovania Zeme a Vittorio Prodi je spravodajca stanoviska pre výbor ITRE a Vittorio nám bude prezentovať svoju správu. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať vám všetkým za to, že ste mi zverili tento dokument. Ja som našiel návrh komisie, ktorý je podľa mňa veľmi, veľmi zaujímavý. GMS, globálne monitorovanie životného prostredia a bezpečnosti, je iniciatíva, ktorú pokladám za veľmi dôležitú pre mnohé dôvody. Chcel by som predovšetkým zdôrazniť, ako tento návrh sa detailne zapracuje do eventuálnych infraštruktúr na pozorovanie vesmíru. A tiež do celého radu miestnych ako aj národných iniciatív. Čiže my potrebujeme stále viac získavať takéto údaje z vesmíru, práve preto, že sa nachádzame pred eh, zmenami vo vesmíre, v životnom prostredí. Konkrétne ide o klimatické zmeny, ale nielen o tie, pretože potrebujeme tiež aj zbierať údaje, ktoré sú čoraz detailnejšie a čoraz rôznorodejšie. V tomto zmysle teda toto prepojenie by malo sa pretaviť do tejto zásadnej iniciatívy pre pozorovanie tak životného prostredia, ako aj bezpečnosti vo všeobecnosti. GMS sa skladá v prvom rade z troch kľúčových zložiek. Jednou je vesmír. Tu máme možnosť obzvlášť cez Európsku vesmírnu agentúru prispieť rozhodujúcim spôsobom k zlepšeniu technologického pozorovania, ktoré je vždy súčasťou, ktoré je čoraz dôležitejšia. Chcel by som tu, chcel by som tu e, pripomenúť, ako okrem iného je možné pozorovať detailne parametre, ktoré až doteraz nebolo možné získať z vesmíru, ako sú napríklad teplota, ktorá je oveľa presnejšie definovaná, ako aj úroveň oceánov, úroveň hladiny. A toto je veľmi dôležité, pretože jeden z parametrov, ktorý pri pozorovaní sa hlavne snažíme získať, je napríklad soľnosť mora. A toto je veľmi dôležité, preto aby sme pochopili morské prúdy. A teda tiež toto bude mať dôležité postavenie pre vývoj teploty Zeme. A tiež by som chcel poznamenať, že na Zemi máme tu kapacity e, merať a aj vlhkosť biomasy, ako aj kvantitu biomasy. A preto toto je pod úzkostlivým pozorovaním napríklad vývoja dezertifikácie. Samozrejme je potrebné, aby program stanovil prepojenie s opatreniami, ktoré boli prijaté na povrchu Zeme alebo na hladine mora, ktoré nám vytvárajú syntézu, voláme tieto opatrenia tzv. in situ. Ako už to bolo predložené v smernici o záplavách, alebo ako je to možné, aby nazbieranie alebo zhromaždenie týchto vesmírnych údajov, ktoré predstavujú aj meteorologický vývoj alebo vývoj počasia z dlhodobého hľadiska, ako môžu tieto pozorovanie zo Zeme s meteorologickým radarom pomôcť informáciám, ktoré môžu nám vlastne odhaliť príčiny rôznych katastrof. Je teda možné vytvoriť prepojenie medzi satelitnými pozorovaniami, ako aj medzi údajmi z meteorologických radarov na Zemi. A teda cez všetky tieto údaje, aj keď niekoľko len hodín dopredu, ktoré sú však dostatočné preto, aby sa prijali určité naliehavé opatrenia, sa môže stanoviť typ treba zrážok alebo ich množstvo, ako aj lokalizácia, až takým spôsobom, že tieto informácie môžu poslúžiť ako údaje na vyhnutie sa takéto situácie, teda aj vykalkulovať riziko záplav a ďalších katastrof. Toto všetko som vám spomenul len ako príklad, čo všetko sa môže zrealizovať cez, takéto, cez takúto spoluprácu, ktorá by bola spoluprácou medzi iniciatívou Európskej e, vesmírnej agentúry a iniciatívou ďalších členských štátov, ktoré zabezpečujú pozorovanie in situ. Ďalšou treťou zložkou GMS sú služby. My môžeme tiež žiadať aj vloženie sa stredných a malých podnikov pre získavanie takýchto údajov, pretože satelity sú schopné získavať informácie na celej Zemi, na celej planete, avšak môžeme, môže toto poslúžiť aj ďalším krajinám. Čiže máme teda možnosť poprvé pohnúť sa vpred na báze technológií, ktoré eh, sú nám k dispozícii a na základe môžeme poslúžiť eh, aj našimi údajmi, ktoré sú veľmi dôležité. Takým spôsobom, aby sme nemuseli závisieť od ďalších eh, krajín pri takýchto zásadných veciach. Okrem tohto chcem zdôrazniť, ako je obzvlášť dôležité mať túto infraštruktúru, preto aby sme podporovali vďaka týmito kvantitatívnym údajom aplikáciu Mission Trading System a ako vďaka tomu môžeme mať aj možnosť, spomeniem príklad, dnes aj na inom zasadnutí sa o tom hovorí, o RET, čo ide o zníženie emisí cez boj proti deforestácii, čiže odlesňovaniu. A prirodzene toto všetko zahrania tiež e, presné a detailné vedomosti o pokrývke lesov a o kvalite lesných porastov takým spôsobom, že je možné riadiť veľmi opatrne a rozumne finančné zdroje alebo kompenzácie, ktoré by mali bať poskytnuté e, štátom, ktorí sú vlastníkmi týchto lesných porastov, takým spôsobom, aby boli stimulovaní k tomu, aby zachovali prísne tieto lesné porasty práve kvôli tomu, že môžu poslúžiť tak e, ako e, zdroj uhlíka, ale tiež zabezpečujú kontinuitu služieb tak ekologických, ako aj ambientálnych, ako je treba z klíma alebo biodiverzita. Toto všetko sú fakty, ktoré som si dovolil tiež zapracovať do tejto správy, pretože my musíme nájsť zdroje pre tieto kompenzácie a musíme tiež zabezpečiť tieto zdroje e, vnútri e, jednotlivých štátov, aby boli riadené oveľa prísnejšie a čo najrozumnejšie. Nakoniec by som chcel zdôrazniť, ako v skutočnosti toto všetko je súčasťou vesmírnych programov, napríklad GEOS, alebo ako Inspire, ktorý je tiež rámcom, do ktorého sa tieto údaje tiež môžu zapracovať alebo byť jeho súčasťou. Je tu riziko, obzvlášť v v januári 2014, kedy bude hlasovanie o finančných strojov. Takže my musíme zdôrazňovať a tlačiť na to, aby boli zabezpečené tieto finančné stroje práve kvôli budovaniu satelitov, ako aj kvôli ďalším záležitostiam. Potrebujeme naozaj prijať také záväzky na 2-3 roky vopred. A týmto hlasovaním môžeme sa dostať do nebezpečenstva, že budeme meškať za týmito iniciatívami. Takže snažíme sa nájsť tú cestu, aby sme komplexne zabezpečili to, aby program GMS sa mohol pohnúť dopredu bez eh, základných nedostatkov. Ako som povedal už predtým, zdá sa mi, že návrh je e, veľmi rozumný, mohli by sme s ním súhlasiť. Ja som predložil štyri pozmeňujúce návrhy. Prvý sa týka toho, ako dodatočný cieľ prispôsobovania sa klimatickým zmenám, ako aj znižovanie týchto klimatických zmien môžu ovplyvniť tieto veci, tieto údaje ako tieto údaje z tohto programu tomu môžu napomôcť a ako môžu predstavovať takú referenčnú bázu pre systém GELS a samozrejme u, aká je jeho úloha konkrétne Európskej vesmírnej agentúre v kodaní ako referenčná báza, to je v tom treťom pozmeňovacom návrhu pre získavaných údajov, pre získavanie údajov in situ, ktorí takýmto spôsobom môžu byť použité a môžu byť veľmi vzácné. Posledný pozmenujúci návrh sa týka možnosti financovať GMS, tento program tiež zo zdrojov z Mission Trading System, pretože, opakujem, toto podľa mňa je odôvodnené tým faktom, že systém môže poskytovať zásadné údaje tak o vývoji globálneho oteplovania, ako aj o klimatických zmenách, a teda opatrenie prispôsobenia sa, ako aj e, špecifický podporný prvok pre samotné riadenie. záležitosti spojených s týmto systémom. pre uh, obchodovanie s emisiami. Ďakujem pekne, pred, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Prody. Je to veľmi dôležitá téma, súhlasím s tým. Je to téma, ktorá je zaujímavá najmä pre tento výbor, pretože e, napomáha naše ciele a je troška škoda, že GMS je taký zložitejší pojem a že sa nevymyslelo niečo jednoduché, ako napríklad Galileo alebo Erasmus, Leonardo. Tam vieme, o čo ide, ale GMS to nevyvoláva žiadne asociácie. Je to termín len pre expertov. A teraz sme počuli, aké sú mnohé oblasti použitia. Dá sa použiť na zisťovanie požiarov lesov, na zisťovanie zrážok, ktoré by mohli hroziť prerastením do povodní a podobne. A preto sa náš výbor týmto musí silne zaoberať. Ja si myslím, že je to dôležitá správa, na ktorú nemožno pozerať len technicky. Je to aj veľmi politická téma a chcem povedať, že ďakujem za túto správu a jej podklad. Kolega Tatarela Salvatore za ľudovcov sa hlási o slovo. Grazie. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán Prody, chcel by som vyjadriť eh, pozitívny postoj k no, tomuto programu. Ja súhlasím, pres, som presvedčený o tomto eh, pozitívnom sledovaní tohto, tejto správy a ďakujem spravodajcovi, že ma pozval na to stretnutie, ktoré sme mali s riaditeľom GMS, ako aj s riaditeľom ESI kde sme sa snažili do hĺbky prepracovať tento zaujímavý problém. Súhlasím so všetkými tvrdeniami. Vzťahy, pokiaľ ide o, tých vzťah, o tie vzťahy, ktoré spomenul pán e, Prody, avšak e, žiadal by som ešte ďalšie e, prepracovanie do hĺbky tejto správy, aby tam bol aj zapracovaný systém ETS. Chápem názor pána poslanca Prodyho, že chce hlavne hľadať dodatočné finančné stroje, ale mali by sme najprv overiť ten technický, z toho technického a právnického hľadiska, či je to možné. Absolutne súhlasím e, s explicitnou zmienkou tiež programu GEOS. Teraz sa obmedzím v tomto mojom stručnom príhovore na to, aby som sa vyjadril, aké sú moje motivácie k tejto správe a teda predložím dve e, žiadosti na komisiu. Pokiaľ ide o pozitívne motivácie, chcel by som zdôrazniť, už to povedal kolega Prody, že je veľmi dobré, že to nie je e, povrchné, aby sme zdôraznili to, že tento program predstavuje pre nás EÚ e, získavanie veľmi dôležitých údajov z rôznych častí sveta, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v e, roku, e, dňom a nocou a tak ďalej. Čiže tento program nám poskytuje obrovskú možnosť, aby sme získavili údaje, aby sme ich kalkulovali, analyzovali a aby sme potom mohli zvážiť konkrétne opatrenia v oblasti životného prostredia ako hlavne v oblasti bezpečnosti budem hovoriť o rôznych záplavách, tsunami a tak ďalej. A toto všetko nám môže pomôcť. Býva to časté, takže máme na čo to využiť. V skutočnosti teda tento systém, tento program predstavuje satelitný systém, e, ktorý boli nazvané tzv. sentinely, pretože sú to práve sentinely, ktoré sú akýmisi satelitnými misiami, ktoré nám môžu e, dodať e, konkrétne a dôležité údaje. Pretože chcem pripomenúť, a to už bolo povedané, možnosť využívať tieto údaje aby sme mohli pristúpiť k vyšetrovaniu. Napríklad v Grécku sme mali veľkú tragédiu, ktorá bola spôsobená požiarami a ktoré nám by mohli pomôcť na to údaje, ktoré by sme získavali z týchto satelitov. V Európe, keď chceme nájsť eh, eh, napríklad eh, ktoré, dopady poľnohospodárskej činnosti alebo priemyselnej činnosti, hrbáz na vodu a tak ďalej, tak ďalej, pokiaľ ide aj o more, napríklad v Číne bol veľký problém s záplavami, alebo teda e, nielen so záplavami, ale aj s riasami v mori. E, všetky e, tieto údaje, ako môžu ovplyvniť tieto riasy v mori náš systém, môžu byť vzácne ďalej. Tiež tento systém môže byť v prvom rade potrebný pre Európu. Môže to byť aj prostriedok pre naše e, podniky, ale tiež aj prostriedok pre našu nezávislosť, pre našu sebestačnosť ako EÚ. Čiže je to veľká výzva a toto je jeden z projektov, ktoré e, budú málo známe e, verejnej mienke, tak ako to povedal predseda, ide o technické formulácie a o špecializované e, alebo odborné príspevky, ale je to jeden z programov, ktoré budú veľmi užitečné všetkým občanom v EÚ. Teraz konečne sa dostanem k tým dvom otázkam. Povedal som, bolo napísané, pokiaľ ide o tento program, že mnohí z týchto súčasných e, služieb pozorovania alebo monitorovania Zeme nie sú dôveryhodné, pretože majú nedostatky v infraštruktúre a nemajú dostatočné zároky, e, pokiaľ ide o dostupnosť týchto údajov z dlhodobého hľadiska. Preto toto bolo tiež spomenuté pánom Prodym. Ide o dlhodobý problém. Ďalej je tu problém financovania. My máme naprogramované financie do konca roku 2014, čiže tá e, počiatočná fáza vytvorenia satelitov. Avšak v roku 2014 budeme potrebovať ich vystreliť na orbit, takže od 2014 do 2017. Na tento časový úsek potrebujeme e, finančné zdroje, pretože tie zatiaľ nie sú stanovené alebo predvídané. Takže potrebujeme riešiť tento problém už teraz, pretože e, potrebujeme to riešiť dopredu ako napríklad Rusko, keď chce zabezpečiť vystrelenie na orbit satelit, tak musí takisto dopredu premyslieť finančné zdroje. A to už dva roky dopredu e, konkrétnu dotáciu, ktorá by bola potrebná, aby sme vyriešili tento problém. Pán Prody Eh, predstavil túto kvótu financovania, eh, ktorá by bola zobratá zo ETS eh, e systému, čiže zo systému obchodovania s emisiami. Politicky tento výbor a tento parlament by mal koordinovať, dohodnúť interinštitucionálny dialog s eh, predsedom Barosom. Čiže máme žiadať od Barosa podľa mňa to, aby tento program bol jedným z jej prioritov, jednou z jej priorit eh, jeho novej komisie, aby táto interinštitucionálna aktivita bola tiež prepojená s ESO. Posledná stručná poznámka. Eh, Komisia vyzvala aby sme sa venovali otázke riadenia týchto údajov. Ja sa chcem spýtať, ako môže Európska komisia e, vzhľadom na tieto národné infraštruktúry alebo infraštruktúry, ktoré sú koordinované na európskej úrovni, konkrétne myslím na e, monitorovacie e, monitorovací úrad môže zabezpečiť poskytovanie týchto údajov. Ďakujem. Vielen Dank, Herr Tattarella. Ich sehe, die Begeisterung für GMES wächst. Pán Tartarela, vidím to nadšenie, ktoré ste tu preukázali a to radie. Tretí račník z Talianska je Rosy. Zdá sa, že táto téma sa stáva talianskou doménou. <laughs> Presidente, ma non probabilmente anche... Predseda, to zaujímavé, že teda ja som teda talianský rečník a teraz sa budem snažiť formulovať požiadavky. Musím povedať, že som veľmi zaujímavá, myslím si, že je veľmi zaujímavá táto správa, pretože pán Prody je kolega Chcem zdôrazniť hlavne, že je tu e, program monitorovania Zemi, ktorý je veľmi dôležitý, lebo častokrát sme si uvedomili, že katastrofy, prírodné katastrofy, keby boli e, monitorované na čas, mohli sa im vyhnúť alebo zmierniť ich následky. Takže podľa nás je naozaj veľmi dôležité, aby Európa e, mohla mať takýto systém, zabezpečiť ho finančne ako aj administratívne, takúto štruktúru, e, ktorá by zabezpečovala pozorovanie klimatických e, zmien. Je dôležitosť je dôležité keď si zobrať teraz údaje, e, ktoré sú veľmi citlivé pre, zo zemského povrchu, ako aj z oceánov, hlavne v poslednom čase, keď si zoberieme klimatické zmeny alebo oteplovanie planety. My žiadame toto, pretože máme určité pochybnosti vzhľadom na to, že mnohé štáty, napríklad Taliansko, v súčasnosti už sú vybavené e, takou štruktúrou, takou sieťou, ktorá zabezpečuje kontrolu územia, konkrétne treba u nás v Taliansku, pokiaľ ide o vesmír, alebo pokiaľ ide o morské dno, e, máme taký e, úrad, ktorý sa zabezpečuje kontrolou morskej hladiny, treba v Jadranskom mori, alebo riekou, alebo kontrolou hôr a tak ďalej. Sú to spoločnosti, ktoré zabezpečujú kontrolu územia. Avšak ich manevrovací priestor je obmedzený. A častokrát potrebuje taký globálny e, prístup, všetky tieto maličké spoločnosti, ktoré sú veľmi dôležité pre členské štáty a domnieva sa, že ďalšie členské štáty majú podobné štruktúry, čo v podstate robia? Majú úlohu akési podpory tejto novej štruktúry, teda budú mať takúto úlohu, ale budú, alebo budú nezávisle fungovať ako také maličké, ale užitočné spoločnosti. Táto nová štruktúra, ktorá by mala byť organizáciou, ktorá bude e, monitorovať územie, morské e, pohyby, ako aj vývoj atmosféry, nám zabezpečí údaje o e, klimatických zmenách v reálnom čase jednotlivým členským štátom a ponecháme si teda tieto maličké infraštruktúre, ktoré existujú v jednotlivých členských štátov, ktoré sa zaoberajú jednotlivými prípadmi vnútri jednotlivých členských štátov a budú teda samostatné a alebo budú súčasťou tejto infraštruktúry, čo by zabezpečilo šetrenie alebo úspory. My sme tiež znepokojení, tak ako už sme to spomenuli, e, systémom kvót, čiže obchodovania s emisiami. My chceme zdôrazniť, že toto by mohlo byť naozaj nebezpečné využiť e, tieto finančné zdroje alebo kvóty trebárs dymu, pretože si myslíme, že o niekoľko rokov by to skončilo v takej veľkej e, špekulatívnej e, zóne, ktorá by sa len, alebo v guli, ktorá by sa len nabalovala. bez toho, že by to malo ozajstnú hodnotu. Takže my by sme chceli, aby sme dostatočnú časť financovania z GMS, pre GMS bolo poskytované z kvót predaju obchodovania s emisiami, ale aby toto nebol akýmsi bumerangom pre túto novú e, spoločnosť. Takže najprv chceme pochopiť, či toto GMS naozaj nahradí všetky tieto maličké spoločnosti, ktoré už existujú e, v každom regióne, v každom členskom štáte EÚ či budú mať stále prepojenie a či budú efektívne spolupracovať e, táto štruktúra s členskými štátmi a teda aké je zabezpečenie financovanie z kvót e, zo systému ETS. Äh, Ďakujem pani e, Rosy a teraz pani Lepová. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som poďakovať pánovi Prodimu za jeho správu. Myslím, že je to veľmi e, zaujímavá téma. Zase, že je to veľmi technické, veľmi odborné, ale v podstate ide o politickú záležitosť. Pretože to, aby sme mohli mať hrubé údaje, pretože v podstate ide o hrubé údaje, ktoré budeme, budeme mať k dispozícii. Na jednej strane nám to umožní, aby sme mali také základné údaje a by sme to mohli potom prehodnotiť do ich dopad na, na verejné politiky, pretože veľa ľudí rozpráva všeličo, avšak čo je zaujímavé, je to, čo sa reálne odohráva a ako môžeme efektívne toto využiť. Čiže mali by sme mať nástroj, ktorý by umožnil okrem uh, národnej úrovni aj európskej úrovni. Vzhľadom na prácu ESS v kontrole údajov by sme mohli mať také informačné údaje, okrem údajov, napríklad ďalšie údaje, ktoré sú veľmi zaujímavé. Napríklad pokiaľ ide o údaje z e, morských hladín, to je veľmi ťažké získavať, pretože je to extrateritoriálna už otázka. Myslím, že je to veľmi dôležitý prvok. A takisto je to aj demokratický prvok, pretože ak chceme e, posunúť vpred verejné politiky a chceme, aby naši spoluobčania prijali a želali si takéto politiky ochrany e, spoločného prostredia, biodiverzity a tak ďalej, tak je potrebné toto mať. Tieto údaje sú informačnými prvkami, ktoré môžu umožniť e, najprv Európánom, ale takisto aj celému svetu sledovať vývoj, to, čo sa deje, byť e, mať väčšie požiadavky, pokiaľ ide o politiky, ktoré nestačia na to, aby sme dosiahli e, naše stanovené ciele. A posledný bod, je pravda, že je veľmi ťažké toto e, navzájom prepojiť. Ja chápem tie obavy, ktoré tu boli spomenuté okrom, ohľadom prepojenia jedných a druhých. Avšak to nám nezabroňuje tomu, aby raz e, prišlo k tomuto prepojeniu vzájomnému Nechcem povedať to, že to treba už e, zabezpečiť teraz, možno, že to je veľmi skoro, alebo by to bolo kontraproduktívne, ale myslím, že aspoň v našej hlave by sme mohli sa zamyslieť nad systémom, ktorý by sme e, implementovali o niekoľko dní, je možné, alebo o nejaký čas, možno bude možné toto vzájomne prepojiť, aby sme mali politike, pre boj proti klimatickým zmenám, ktoré by boli efektívne. Ďakujem, pán predseda. Madame Sully. Ďakujem, pán predseda. Ja ľutujem, že som prišla neskoro, takže som asi nestihla odpovedať na moju otázku. Myslím, že e, tie e, finančné zdroje e, budú prisúdené tomuto programu alebo teda či tieto venčené pásma budú e, prisúdené e, tomuto programu, pretože som počula o e, problémoch Galilea treba na území Číny, kde neboli dodržané tieto frekvenčné pásma. Takže ako vy rátate zabezpečiť tieto frekvencie, keď budú pridelené tomuto programu? Ähm, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, nevidím ďalších, e, čo by sa hlasili o slovo. E, niekto, bol tu spomenutý program, ktorý sa volá Kopernikus, ale e, niekto ďalší to spomenul a sú tu aj ďalšie myšlienky. Mali by sme navrhnúť, aby to malo aby to stalo za spomenutie pán Mutalie z DG Enterprise a Priemysel Počuli ste mnohé otázky, tak možno nám k tomu niečo poviete. Oui, merci beaucoup, monsieur le, monsieur le président, et merci pour... Euh, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za váš e, záujem e, vášho výboru k tomuto návrhu komisie, ktorý je e, návrhom pre Európsky program pozorovania Zeme. Môžem vám poskytnúť niekoľko prvkov na odpovedí. Pokiaľ ide o prepojenie medzi činnosťami, ktoré zamýšľame, ktorými zamýšľame zabezpečiť pridanú hodnotu na úrovni EÚ a tými štruktúrami, ktoré už sa nachádzajú na území jednotlivých členských štátov a ktoré budú naďalej sa nachádzať na území členských štátov, pretože GMS bol e, rozvinutý ako program, ktorý sa opieral o aktivity a samozrejme aj o infraštruktúry, ktoré už existujú v súčasnosti v jednotlivých členských štátoch. Chcem pripomenúť, že ide o vesmírnu zložku, ktorá bola definovaná na základe analýzy toho, čo je potrebné doplniť na úrovni EÚ a teda cieľom GMS nie je ani e, ohroziť tento projekt, ktorý už, tieto projekty ktoré sú už spustené jednotlivých členských štátov, ani e, sa snažiť ohroziť e, výrobu alebo zabezpečenie týchto monitorovacích údajov zeme. Ďalej, pokiaľ ide o mandát jednotlivých e, úradov, ktoré potrebujú takýto e, typ údajov jednotlivých členských štátov a myslím, že, že za niektorými prvkami, ktoré tu boli spomenutí, môžeme myslieť treba na civilnú ochranu, ktorá je e, alebo ktorá spadá pod rôzne úrady jednotlivých členských štátov. GMS, ktoré zostáva veľmi dôležitou iniciatívou, je poprvé hlavne nástrojom a nie cez nástroj budeme spochybňovať rôzne mandáty jednotlivých európskych úradov, ktoré sú poverené ochranou e, občanov. My sa snažíme cez túto iniciatívu skôr vytvoriť štruktúru vzájomného prepojenia jednotlivých infraštruktúr, ktoré môžu mať profit z toho, že budeme spoločne vytvárať takúto sieť pre užívateľov jednotlivých členských štátov. Ďalej, pokiaľ ide o financovanie a o to, ako zorganizujeme finančný plán, ktorý by umožnil profesionálny chod s tými najlepšími uh, efektívnymi prvkami pre tento program. Chcem priťahnuť vašu pozornosť k nedávnemu oznámeniu komisie o, o vesmírnej zložke GMS, ktorá bola prijatá 28. oktobra tohto roku, kde sa uznáva, že určitý Počet e, víziev ešte stále existuje pre stabilizáciu e, tohto vesmírneho programu a že toto rozhodnutie by malo byť prijaté na neskôr roku 2001, aby sme zabezpečili, že tie zásadné body pre e, rozvoj treba alebo vývoj Sentinel, čo je zložka GMS, bolo o nich rozhodnuté na neskôr do roku 2011. Čiže to je tá vesmírna zložka GMS Avšak oznámenie jasne hovorí, že pre niektoré e, pozorovania, ktoré v súčasnosti sú produkované cez rôzne národné misie, tak e, pre tieto projekty financie budú pokračovať pre tieto projekty, ktoré sú e, realizované na národnej úrovni a definuje sa tiež aj partnerstvo medzi aktivitami, ktoré sú rozvinuté tak na národnej, ako aj európskej úrovni, takže to sú otázky, ktoré sa týka, ďalej otázka, ktorá sa týka frekvencií. Podľa mojich e, údajov e, toto nespôsobuje problém v rámci rozvoja systému GMS. Ďakujem pekne, pán. Ja, vielen Dank. Wenn Sie was... Ďakujem pekne. Chcete niečo povedať k financovaniu od roku 2014 a 2017, čo pán Tatarela vyslovil, je tam medzera vo financovaní, e, bolo to už zabezpečené a ako si e, to komisia predstavuje, že ako sa to má financovať? Oui, donc en, en ce qui concerne les, les financements. Pokiaľ ide o financovanie, ktoré by mala byť e, toho súčasťou rozpočtová disponibilita, ktorá by mala byť zabezpečená pre roky 2014-2017, to bude súčasťou uh, Eh, prípravy budúceho európskeho finančného rámca. Ako niektorí rečníci už spomenuli a ako eh, komisia uznáva vo svojom oznamení z oktobra tohto roku, eh, určitý počet rozhodnutí by mal umožniť zabezpečiť aktivity, ktoré by sa mali realizovať v rámci 2015-2017, ale pre ktoré e, finančné zdroje budú potrebné už od tohto finančného rámca, aby sa zabezpečil nepretržitý chod týchto aktivít, obzvlášť pri e, dokončovaniu týchto e, vesmírnych infraštruktúr. Takže my chceme zdôrazniť spustenie B, Sentinel, B, B časti Sentinel, čiže E, ide o infraštruktúru a o spustenie e, satelitov. Toto je bod, kde rozpočtová stratégia bude musieť nájsť na neskôr do roku 2011, čiže v rámci tohto súčasného finančného rámca zdroje, aj keď samotné aktivity nebudú e, spustené skôr ako pred rokom 2014. Ďakujem. Ďakujem, Vitorio Prodi. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Domnievam sa, že je to veľmi zaujímavá diskusia a chcem poďakovať obzvlášť kolegovi Tatarelovi za jeho príspevok. Chcel som zdôrazniť to, ako e, sa veľmi zaujímam o zapojenie systému obchodovania s emisiami, aby toto bolo koherentné alebo v súlade s využitím GMS pre samotné riadenie. Či už keď pôjde o prehodnotenie globálneho oteplovania, ako aj pre mnohé prepojené aktivity, ktoré sú teda spojené s klimatickým zásadnými zmenami. Takže myslím, že tento nástroj je zásadný z môjho hľadiska a domnievam sa, že by mal byť e, koherentný. A chcem žiadať, aby systém obchodovania s emisiami e, bol e, súčasťou zásadného systému riadenia zásadného riadenia tohto systému. Čiže toto je zrejme, keď že by sa mohlo pokročiť vpred v systéme ETS, tak ako to bolo navrhnuté zo strany komisie pre konferenciu v Kodani. Samozrejme, že nemôžeme v tejto vyhliadke si toto e, dovoliť. A tiež e, zmeny oblasti daní potrebujeme zabezpečiť tak, aby postupne boli zabezpečené hlavne pri využívaní prírodných zdrojov v tomto zmysle. Títo, táto špecifická smernica je dôležitá ide o vývoj, ktorý je z značnej časti politicky pri značnej časti týchto vecí. E, pokiaľ ide o kolegu Rosiho, my sme veľmi dobrí priatelia. Avšak, keď myslíme na satelitnú infraštruktúru, musíme podporiť túto infraštruktúru, aby sme našli tú správnu cestu. A domnievam sa, že aj kolega Rossi e, si myslí to isté. Chcem ho ubezpečiť obzvlášť v tom, v, tej, v tom prvku, pokiaľ ide o kontrolné infraštruktúry, tak ako je to spomenuté v dokumente, ide o pozorovanie in situ. Čiže chcem tu zdôrazniť, ako môže byť zabezpečená veľká synergia medzi eh, údajmi zozbieranými eh, in situ, čiže na mieste, a medzi údajmi zozbieranými systémom GMS. Eh, museli by sme byť Marko Polo, keby sme chceli všetko zahrnúť. Nie, nemôžeme sa myliť v našej osobnosti. Chcel som povedať len toľko, že zdôrazňujem to, aby v tomto dokumente boli spomenuté e, údaje získané in situ, ktoré by mali byť e, v synergii s údajmi z KMS, ktoré na jednom strane môžu byť referenčnou bázou pre celú geografiu a ktoré môžu byť aktualizované na základe všetkých ďalších e, vývojov tak pre miestnú kartografiu, ako aj pre urbanizačné spoločenstva. Takže je tu naozaj veľký potenciál medzi pokiaľ ide o prepojenie medzi satelitnými a miestnymi údajmi. Tieto musia byť eh, spracované tak, aby boli eh, eh, komfortabilné. Takže ja chcem tiež spomenúť aj úlohu Európskej vesmírnej agentúry ako organizácie, ktorá zbiera údaje in situ, čiže na mieste tiež chcem zdôrazniť, ako z tohto pohľadu sa môže tiež považovať táto štruktúra GMS za pozor, podrobný pozorovací nástroj pre monitorovanie Zeme. Čiže je potrebné prevziať túto smernicu o ochrane Zeme práve preto, že je podstatná a že nám poskytuje prostriedky, ktoré nám zabezpečia detailné informácie zo zeme, ako je treba eh, vlhkosť, solnosť a umožní nám pokročiť vpred. Čiže objektívne to je to pridaná európska hodnota. Ja s, veľmi s týmto rátam a dúfam, že budeme môcť pokročiť vpred s tými pozorovaniami ako aj s finančnými prostriedkami, pretože nemôžeme si dovoliť, aby tieto neboli zabezpečené. Ďakujem. Ďakujem kolegovi Prodimu. Hlavným výborom je výbor ITRE. Spravodajcom je kolega Glante. A preto sa to nebude volať Prody, ale Marko, ten program sa nebude volať Pol, e, Prody, ale možno by bolo dobre Marko Polo, alebo proste nejaký iný názov. Lehota na pozmeňovacie návrhy je 17. december o 12. Teraz sa dostávame k bodu 17 dnešného programu a to je budúcnosť dopravy v Európe tu zodpoveda za, tento, e, za túto správu gestorom je TRAN, ale my máme podať stanovisko, ja som spravodajca. E, komisia pracuje na Bielej knihy pre budúcnosť dopravy v Európe. A pretože v roku 2010 končí čas, e, predchádzajúce časové obdobie a teraz ide o to, že ako do roku 2020 bude organizovaná doprava v Európe. A skutočne e, táto, tento materiál obsahuje veľa tém, ktoré sú zaujímavé pre náš výbor. Ja som pripravil 8 návrhov, ktoré by sa mohli zapracovať do správy výboru pre dopravu. Raz, ale to sa ešte nepodarilo to sú externé náklady dopravy, tak aby sa zahrnuli do ceny dopravy. To je debata, ktorú vedieme už 10 ročia, aby sa aj tu uplatňovala zásada, že znečisťovateľ platí a aby to bolo uplatnené aj v doprave. A to by malo dopad na voľbu Eh, dopravných prostriedkov, ktoré sú šetrnejšie pre životné prostredie v porovnaní s nešetrnými. Potom je tu ďalší problém miest. Aj to je dopravný problém. Máme v Európe veľa miest, mesta rastú a pre mesta a pre mestské oblasti potrebujeme eh, príťažlivé dopravné systémy, ktoré sú šetrné voči životnému prostrediu Práve v oblasti miest vidíme, že kvalita vzdušia je zlá a to vedie aj k zdravotným problémom. A tu existuje predstava environmentálnych zón s nízkymi úrovňami emisí, alebo dokonca sa uvažuje o zónach bez dopravy, tak aby sa nemohlo sťažovať na tieto negatívne dôsledky hluk, je pliagou pre milióny ľudí a doprava tu musí prispieť, musí urobiť nový príspevok na zníženie hluku. A samozrejme, že popri emisiách CO2, ktoré mimoriadne narastli, sú tu aj ďalšie emisie ako esoxy a enoxy. A tieto sú tiež relevantné pre zdravie a ktoré by sa mali do roku 2020 významne znížiť. Potom e, spomínam tu aj námornú dopravu, ktorá vzrastá. A vidíme, že aj námorná doprava musí prispievať k ochrane životného prostredia a klímy. Doteraz bola táto doprava vylúčená aj zo systému obchodovania s emisiami, ale naše uznesenie o životnom o klíme hovorí, že aj námorná doprava musí byť zahrnutá, podobne ako letecká, na čom sme sa už dohodli. Áno, potrebujeme technologické novinky, ktoré budú zamerané na zelenú dopravu v Európe. A aj tu vidíme tie rôzne nerovnováhy. E, vidíme, že automobilový priemysel je silný, bohatý, má aj vlastný výskum. Niekedy síce ide výskum nesprávnym smerom, ale my všetci stále dúfame, že naberie aj potom správny smer. Kolajová doprava nemá vôbec prostriedky na, prie, na výskum a e, obce a mesta sú v tejto otázke tiež v deficite. A jednoducho nevidíme možnosť, že by e, štát mohol robiť podobné akcie, ako si môžu dovoliť bohaté súkromné firmy. Takže e, je to niečo, e, čo by sme mali podporiť a na čo sa zamerať. To sú tie e, základné body, ktoré navrhujem za náš výbor. A ešte sa tu hlásia o slovo tri osoby. Vítam medzi nami aj skupinu z Rakúska, ktorá prišla na pozvanie Karin Kalmbach. Je to veľmi aktívna skupina v európskej politike, takže vítam vás vo výbore pre životné prostredí Európskeho parlamentu. Mit Applaus, Sie da. Ähm, Satz gemeldet Matthias Grote. Matthias Grote sa hlásil ako prvý. Ďakujem, pán predseda. Ja považujem toto stanovisko za veľmi dôležité. Téme dopravnej politiky sa pravidelne venujeme. Hovorili sme o euronormách zníženia škodlivín. To sa nám podarilo dostať na dobrú dráhu. Takže ide o e, Euro 5 plynnú legislatívu do roku 2014, ale už pracujeme aj na šestke pre menšie vozidla. Pokiaľ ide o, e, pokiaľ ide o biopaliva a letecká doprava, to sú témy, na ktoré chcem upozorniť, pretože letecká doprava by mala byť zahrnutá do obchodovania s emisiami. A potom sa dosiahol kompromis s komisiou, to znamená, že terajšia komisia ešte pripraví návrh na zníženie NOXov. To sa slúbilo, ale do dnešného dňa sa nič nepredložilo. A ja si myslím, že v správe a aj ako výbor by sme mali na to tlačiť, aby sa táto, tento slúb splnil, aby to spravila najneskôr nová komisia, pretože sa to v pléne slúbilo. Bol to záväzok, prísľub komisia, my chceme, aby sa dodržal. Pokiaľ ide o biopaliva, tak tu sme mali legislatívne konanie minulý rok, kde bola smernica pre obnoviteľné energie, ako je kvalita palív, ďalšia smernica. Ale ja myslím, že treba uvažovať ďalej Mnohí poslanci poznamenali, že biomasa sa má používať tam, kde je najúčinnejšia. Ale ja si myslím, že musíme otvoriť diskusiu a vaše stanovisko je určite na to dobrá, dobré miesto. Kde, by, kde to môžeme nahradiť? Napríklad pri leteckom benzíne sa to nedá. My potrebujeme biopaliva druhej generácie tam, ale sú tu aj iné oblasti, napríklad na Zemi, tam sa dá použiť biopalivo a dá sa zabezpečiť, aby pozemná doprava bežala len na biopalivo. Takže to by som si želal podrobnejšie vo vašej správe. Pokiaľ ide o euronálepku, nie je to e, celkom e, naša parketa. Je to dôležité označenie. Je to dôležité označenie z hľadiska životného e, prostredia. Parlament sa za to zasadzoval, ale švedské predsedníctvo a španielské predsedníctvo sa tým nechcú zaoberať. A treba zdôrazniť, že táto nálepka je veľmi dôležitým nástrojom. My sme jasne ako parlament uviedli svoje stanovisko a ja myslím, že rada by mala e, postupovať podobne. Ďakujem, Matias. A teraz Richard Zeba. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem Matiasovi Groteho mu eh, podporiť jeho v jeho konečných eh, slovách. Eh, tak ako sa tá eurovineta v Nemecku, myslím, že už sa konečne predbatovala rata a Ehm, bolo e, to naozaj zásluhou Európskeho parlamentu a e, hlavne výbor pre životné prostredie, že e, sme ju zavreli v tej forme, ako ju máme teraz na stole. V rade, žiaľ, rada nie je pripravená teraz urobiť nutné kroky, aby sme ju presadili v praxi. Ja som zo spolkovej krajiny Tyrolska v Rakúsku, kde osobitne trpíme toto ťažko nákladnú dopravu a Myslím si, že pre našich ľudí je to dôležité, pretože môžeme zaťažiť dopravu dopravu tými nákladmi, ktorá v skutočnosti spôsobuje. Vy ste hovorili predtým, že e, tieto e, externé náklady musíme internalizovať a myslím si, že euronálepka e, sa nám dobre vydarila a tento výbor a myslím, že aj Rakúsko má na tom zaslužný značný podiel, že ju máme teraz na stole, ale členské štáty teraz musia sa ujať svoje zodpovednosti a dať to na program dňa a, a naozaj realizovať. Po druhé, vaša správa myslím, že e, veľmi dobre uspela e, s požiadavkou, aby e, ste ešte rozhodne podporovali tú euro nálepku a v oblasti dopravy by sme mali odlišovať naše želanie od reality. Počty a objem dopravy narastá a to preto, že naše spoločnosti sú stále bohatšie a tým pádom to súvisia aj s mobilitou, ale Ehm, je dôležité, aby e, sme v politike so správnymi e, parametrami ehm, túto e, požiadavku zvyšovania mobility občanov tiež odprili, ale tiež im dali možnosť, aby používali e, ekologické e, prostriedky dopravy. E, k tomu patrí aj verejná doprava, aj individuálna doprava. A k tomu ten posledný bod 7 je ústrednej dôležitosti a významu, a to výskum a vývoj, pretože musíme sobrať obrať smerom, aby ľuďom nemohli predostierať, že keď každý deň ceste teda do práce a používajú auto. Keď sa nám nepodarí tu v rámcovej politike dosiahnuť eh, také rámcové podmienky, nemôžeme tým zaťažovať eh, občana keď z osobných e, dôvodov e, je e, vždy odkazaný na individuálnu dopravu. Do toho je zapojená aj letecká aj návrh doprava, to je bez diskusie, ale je to ťažké tam realizovať. Aj tam sa objemy dopravy veľmi rýchlo narastajú a preto aj tieto medzinárodné organizácie sa musia ujať svoje zodpovednosti, aby e, tento medzinárodný e, dohovor v e, tejto oblasti mohli uzavrieť. Stále hovoria o ťažkej realizovateľnosti, ale myslím, že to je politicky lacné a mali by sme prijať predpisy a ja vás iba želám, aby ste doplnili vaše naredenie o tieto doplnky. Mopulos. Ďakujem kolega Zebr, Michal Tremopulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να πω εξ αρχής ότι Ďakujem, pán predseda. Na prvom mieste by e, som e, chcel povedať, že návrhy spravodajca sa uberajú veľmi dobrým smerom. Rád by som dodal pár vecí. Čo sa týka internalizácie externých nákladov dopravy. Podľa mňa to je e, veľmi e, dobrá myšlienka, ktorú sme obhajovali v tejto snemovni pri viacerých príležitostiach. No, musíme vypočítať stratu biodiverzity a ďalšie náklady, ktoré sa týkajú a sú spojené s problémami zdravia a kontamináciou atmosféry. Tieto náklady tiež e, treba zohľadniť a potrebujeme súbor opatrení e, pre prispôsobenie sa klimatickým zmenám. V druhom bode sa hovorí, že stále viac dôležité robiť e, dobré e, plánovanie priestoru a e, dobré územné plánovanie. Ja myslím, že by sme to mali jasnejšie vyjadriť. A hovoriť o tom, že treba decentralizovať centra miest. Tiež sa hovorí o atraktívnych dopravných prostriedkoch, mestských dopravných prostriedkoch, tak ja myslím, že by sa malo hovoriť o metre napríklad v najväčších mestách, alebo o električke napríklad. Ďalej v bode 3 sa hovorí o opatreniach na normalizáciu dopravy. Myslím, že treba hovoriť o tom, aby sme demotivovali ľudí, aby nepoužívali autá, keď sa pohybujú v centrách miest. Ja myslím, že treba dávať e, stimuly pre používanie bicyklov a e, treba e, tiež ľudí pozbudiť k tomu, aby sa presúvali pešo. Myslím, že je dôležité, aby sa plnili ciele bruselskej charty, čo sa týka bicyklov A tiež myslím, že je dôležité, aby sa v tomto zmysle plnili normy spoločenstva. Treba viac rozvíjať velocity, teda mm, bicykle v mestách a rozširovať túto sieť velocity a modernizovať túto sieť. A potrebujeme viac e, dopravných prostriedkov, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie a trvalo udržateľné. Ďalej, tam, kde sa hovorí o zónach e, s kontrolovanými úrovňami emisí, myslím, že by sme mali hovoriť o mestách. Ďalej, v bode 5 sa hovorí, že sa značne znížili emisie pevných častíc PM10 ale ako viete, e, toto nie je tak vo všetkých štátoch, napríklad v Grécku. Takže môžeme e, hovoriť, že sa znížili značne tieto emisie, ale len v niektorých krajinách. A v tom istom bode sa hovorí, že e, vyzývame na to, aby sa presúvala nákladná doprava z cestnej na železničnú. Ja e, podporujem tento bod veľmi, ale myslím, že ho treba trošku ešte rozšíriť. Ďalej bod 7. Tu sa hovorí o úlohe technológie. Hovorí sa, že len radikálnou technologickou zmenou e, dokážeme e, trvalo znižiť emisie. Ja myslím, že tu treba vymazať to slovo len, pretože e, sú rôzne politické parametre, ako napríklad e, zmena modelu systému. E, teda nemôžeme my vložiť všetku nádej len do technológie. A nakoniec ďalšia vec. Odvolávame sa tu na prístup fyzicky postihnutých ľudí. Toto je podľa mňa dôležitá téma, mala by to byť prierezová téma, ktorá by sa mal objavovať vo všetkých e, témach dopravnej politiky a všetkých dopravných prostriedkoch. Myslím si, že zachovanie a zlepšenie dopravnej infraštruktúry, aktuálnej dopravnej infraštruktúry, musí viesť k výstavbe nových stavieb a to s finančnou dotáciou a s prostriedkami, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie. Hovoríme o vlakoch a o bicyklových chodníkoch a o cestnej bezpečnosti. Myslím si, že to je dobré východisko a s našou účasťou v debate môžeme e, rozšíriť ten text veľmi, ktorý už aj tak je dosť dobrý. E, Ďakujem, e, kolega teraz Bevere Depun. Much, Chair, I, uh... Ďakujem, pán predseda. A ja chcem tiež e, privítať e, túto prácu kolegov a zablahoželať e, im za ňu. A tiež chcem zdôrazniť, ako ste vy zdôraznili odsek 7 o výskume a vývoji. A to je ústredná téma. Viacerí kolegovia aj pán Zeber to zdôraznili. Ja by som nemala problém s tým návrhom mojho kolegov pána Trumpulsa, aby sme vymazali to slovo only, teda len. Myslím, že ten odsek by tým neutrpel. A sú tu dva body, ktoré by som chcela doplniť, ak je to možné, v oceku 2, po oceku 2, kde hovoríte o mestskej doprave, aj hovoríte celkovo o atraktívnosti hromadnej dopravy, bolo by dobre tam eh, napísať, že eh, dobre dopravné spojenie a mm, služby v videckých oblastiach by tiež eh, znížili emisie. A ďalší bod, ktorý by som chcela dodať v poslednom odseku, ktorý tam máte, čo sa týka výmeny najlepších skúseností a postupov a hlavne v tej iniciatíve Civitas, súhlasím s tým bodom, ktorý tam bol vyjadrený, ale mohli by sa tam zahrnúť aj končerto. Hoci tento rieši hlavne energiu, E, pretože e, doprava s nízkymi emisiami CO2 e, sú súčasťou tiež toho programu a preto by bolo dobré ho tam spomenúť. Ďakujem, Oresa Rossi. Toto je naozaj význačný deň Pán predseda, vzhľadom aj na to, čo povedal predtým, e, pán Prody, ja viac menej súhlasím s tým, e, čo tu bolo predložené ako návrh. Len dve poznámky. Chceme pripomenúť, že e, znečisťovanie nie je hlavne spojené s dopravou, ale z veľkej časti je aj s ďalšími záležitosťami. Napríklad v Taliansku je to vlastne bývanie, ktoré sú vážnym zdrojom pre znečistenie ako väčšie ako doprava. Takže ja by som sa teraz chcel pozrieť na nové systémy eh, kúrenia, ktoré by mali byť eh, Eh, zavedené. Čiže naozaj životné, eh, eh, znečisťovanie je spojené aj s vykurovaním rôznych obydlí. Ďalšie body sú veľmi pekné, avšak oni sú skôr také utopické alebo bukolické. Máme tu pred sebou veľké výzvy, napríklad chodiť na bicykli a tak ďalej. Toto všetko je veľmi pekné a je zrejme, že vždy potrebujeme prehodnotiť možnosti, ako ináč sa presúvať, pretože toto je možné hlavne, keď osoby sa nachádzajú e, blízko, e, alebo majú prácu blízko domu, alebo sú v e, obchodoch, ktoré sú kúsoček od ich domu, rôzne supermarkety, kde môžete zabehnúť na bicykli, keď nemáte veľké nákupy. Ináč však súhlasím s vami, keď zdôrazňuje ten fakt, že doprava tovaru by mala byť prenesená e, z e, bežných e, cestných komunikácií na železničné tráte. Takže ja som preto predložil pozmenujúci návrh, ktorú dúfam, že bude prijatý a vyzývam výbor, ako aj členské štáty, aby odstránili miestne prekažky na využitie práve železničnej sieti na prevoz tovaru. V Taliansku pokiaľ ide o koridor 24 Janov Rotterdam a medzi Tor- Turínom a Lyonom, ako aj Lisbon, uh, Lisabon, Kiev. Toto všetko sú trate, ktoré by mohli byť zaujímavé. Toto sa týka regionov Piemonte a Ligúria a ja som z Piemontu. Uh, Avšak toto bolo zablokované s uh, eh, iniciatívami z uh, ľavice, ako aj zelenými pretože pokiaľ ide o Taliansko, e, máme tu silno zastúpených e, ľavičiarov práve v Piemonte, ako aj v Ligúrii a oni neustále e, blokujú takéto iniciatívy už niekoľko rokov. Som bol totižto v miestnej politike predtým, než som prišiel sem, takže za posledné 4 roky som sa zúčastnil na týchto bojoch a na presadzovaní takýchto iniciatív. Takže je naozaj veľmi dôležité, aby toto bolo presadené, aj keď tieto línie sú alebo tieto linky sú e, organizované na iné úrovni, avšak bolo by potrebné e, nielen pre nás, ako aj pre e, zvyšok Európy pracovať na koridore 4, ako aj koridore 5 myslím, že ďalší kolega, ktorého meno si nepamätám, spomenul ďalšie dve poznámky, kde zdôrazňuje, aby bola zapracovaná takisto aj námorná doprava do balíčku znižovania emisí ako to bolo takisto aj v uznesení prijato Európskym parlamentu. Proti tomuto nie sme, takže Kolegovu chcem len pripomenúť, aby prehodnotil negatívny dopad, ktorý by mali e, tieto e, zdroje dopravy. E, všetci myslím si, že budete súhlasiť s business plan leteckými spoločností, ktorý, ktoré e, už predvídajú e, d, zdvojnásobenie svojich nákladov. To znamená, a musíme si uvedomiť, pretože my sme zastupcovia občanov, že toto zdvojenie sa potom pretaví do hodnoty alebo do ceny eh, tak námorného lístka, ako aj letenky. Takže musíme sa rozhodnúť, aké, bude ten, na, aké budú tie naše rozhodnutia, aby boli pozitívne nielen zo strany životného prostredia, ako aj zdravia, a ktoré by potom však nepredstavovali bremeno pre e, peňaženky našich občanov. Danke, Rossi. Ja. Ďakujem, pán Rossi. I deres ønsker verden med lavere forurening af alt slags. Samozrejme, že chceme mať svet, ktorý je menej znečistený a nechcem prejsť všetky odseky tejto, e, tohto stanoviska. Naozaj problém je ten, že my všetci ideme do obchodov možno na bicykli alebo peši, ale do obchodov tovar nechodí na vlaku. Ja som z krajiny, kde sa naozaj snažíme mať metro aj autobusovú dopravu, ale naozaj pravda, že musíme nájsť praktické riešenia, najmä pre cezhraničnú dopravu. A musíme, a to je tu správne uvedené v bode 7, niečo spraviť. A iste máte pravdu v tom, že musíme mať vývoj a rozvoj a výskum, aby sme E, dosiahli výsledky. Nestačí hovoriť o znižovaní CO2 emisí. Je to tak, ako hovorí Matias, je správne, že budeme pracovať na druhej generácii biopalív, aby nákladné auta na diálniciach neboli také znečisťujúce a znečisťujú menej preto, alebo musíme dosiahnuť znečistenie, ktoré je menšie aj preto, že sa objem e, takéto dopravy zdvojnásobil. Teraz Jonáš. Ďakujem za szót, <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Chcem povedať, že že plne súhlasíme s týmito návrhmi pána Lajnena a odporúčaniami, ktoré sú tu uvedené a chcem len zdôrazniť svoj vlastný názor, eh, najmä v bode, na ktorý sa pán Lajnen nezamenal, v článku 2 odsek 9 o transeurópskych dopravných sieťach sa dočítame, že asi tretina všetkých investícií sa už realizovala. A to je tá všeobecná pozvánka, poznámka, že sa má urobiť toho ešte veľa. A chcem najmä zdôrazniť jeden, jedno z týchto úsilí, ktoré treba spraviť, a ktoré je dôležité a je to vybudovanie severovýchodného koridoru. Určite sú aj iné priority a iní ľudia a majú iné priority, niektorí iní. Ale ja myslím, že sa treba pozrieť na tie mnohé roky príprav, na tie rôzne argumenty pre vytvorenie tohto severo-južného koridoru a tieto krajiny, ktoré sú dotknuté, sú napríklad Nemecko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Taliansko. A tento severo-južný koridor si myslím, je veľmi dôležitým návrhom a je aj spoločným európskym záujmom, nielen e, záujmom jednotlivých krajín a preto treba tomuto projektu venovať osobitnú prioritu v nadchádzajúcom období. Je niekoľko odborných posudkov, ktoré podporujú tento návrh. Potom je tu ešte jeden bod, ktorý s týmto súvisí. A síce, že západná Európa má pomerne vyspelú sieť verejných ciest, diálnic. A ich ďalšia výstavba na východ alebo, za, alebo juh je rovnako dôležitá. Tretia kapitola oznámenia sa zaoberá rôznymi výzvami, ktoré sú pred nami, ktoré sú pred Európskou úniou v nadchádzajúcich rokoch. Spomína sa Sever Afriky, spomína sa očakávaný náraz dopravy. A rovnako dôležité by bolo aj zdôrazniť, problémy tranzitu na Balkáne, pretože to už je teraz vážny problém a e, určite to nie je nejaký problém, ktorý by len mal prísť v budúcnosti a preto je potrebná spolupráca a financovanie na úrovni EÚ, aby sa problém odstránil, pretože inak môžeme očakávať, že zaťaženie životného prostredia v najbližšom desaťročí vzrastie. Pán Leinen konkrétne spomína mestskú dopravu. Je to v návrhu 2. Určite existujú trendy, ktoré nedokážeme zvrátiť, ale mali by sme dokázať ich aspoň spomaliť. Možno sa nám nepodarí zabráni tomu, že vyše 80 európskej populácie žije vo veľkých mestách a že to bude taká istá, takáto situácia o 50 rokov. Jednoducho tomu nezabránime, ale môžeme sa snažiť spomaliť tento trend. A ja som presvedčený, že väčšina obyvateľstva by sa mala podporovať v tom, aby zostala žiť vo vidieckých oblastiach, a aby sa nesťahovala do miest. Samozrejme, že to vedie, alebo to súvisí s otázkami zamestnanosti a nezamestnanosti. Ak na vidieku nie sú pracovné príležitosti, tak ľudia musia ísť za prácou do blízkych miest a mestečiek. Budovanie mestskej infraštruktúry by malo byť prioritou, najmä vo východnej Európe, Malo by to byť úlohou najbližšieho desaťročia. To by pomohlo vyriešiť mnohé sociálne problémy súvisiace s urbanizáciou. Taktiež to súvisí aj s otázkou veľkých miest a konglomerácií. tieto sú veľkou zásobárňou riešení na ochranu životného prostredia, ako aj finančných prostriedkov. Ak by sa dokázalo prepojiť dopravné siete medzi veľkými mestami alebo mestami v konglomerácii tým, že sa vytvorí systém porovnateľných tarifov, vyriešime veľa problémov. Tretia poznámka je takáto. Doteraz sa investovali prostriedky EÚ do rozvoja infraštruktúry a samozrejme to bude aj naďalej prioritou, ale myslím si, že rovnaký význam treba pripisovať aj modernizácii a skvalitňovaniu existujúcej infraštruktúry, a to platí najmä pre oblasť Strednej Európy kde v 60. rokoch minulého storočia sa vybudovala moderná infraštruktúra na to obdobie a po nej nasledovalo 10 ročie úpadku v 70. rokoch. To znamená, že táto infraštruktúra je dneska už zastarala a preto tu nie je taká vysoká potreba novej infraštruktúry, ale dôležitejšia je údržba, modernizácia existujúcej infraštruktúry, kde by sa dali dosiahnuť veľké úspory. Mnohí kolegovia už poukázali na význam výskumu a vývoja, ktorý je uvedený v, od, v bode 7 stanoviska predsedu. Ja by som k tomu chcel dodať jednu vec, alebo zdôrazniť jednu vec ešte viac a síce, že bude potrebné zvýšiť financovanie EÚ, ako aj národné financovanie. Výskum a vývoj sieti musí získať viac financí z EÚ, ako aj národných zdrojov. A pokiaľ ide o posledný návrh, bod 8, tak iniciatíva Civitas je niečo, čo veľmi nepoznám, ale som presvedčený, že úmysel za touto iniciatívou je hodný podpory. Ako pán Leinen povedal, mali by sme si vymieňať na osvedčenú prax medzi členskými štátmi, to je správny návrh. Mám tu príklad z Maďarska. Verejná doprava v Budapešti je katastrofálnej situácii. Je vo veľkom deficite a v druhom najväčšom meste Maďarska v Debrecene vypracovali verejnú dopravu ako sieť. Vypracovali takú sieť verejnej dopravy, ktorá je modernejšia, pokrokovejšia a splňa požiadavky a verejnosti a podporovali e, túto sieť zo zdrojov miestnej samozprávy. A to je dobrý príklad, povedzme, takejto osvedčenej praxe. A určite by sme mohli zozbierať viac takýchto prípadov osvedčenej praxe, ktoré by sa mohli zverejňovať na webovej stránke a mestám by ponúkali modely riešenia použité inde, teda tým mestám, ktoré majú problémy a hľadajú nové riešenia. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj nielen v Európe, ale aj v jednotlivých štátoch existujú dobré príklady atraktívneho riešenia dopravy, ale existujú aj príklady zlých riešení a musíme niečo spraviť preto, aby sa táto výmena skúsenosti, toto učenie, aby sa rozšírilo a akceptovalo. Teraz Sabina Vilc, prosím. Bericht. Ďakujem pekne za e, vašu správu, pán Lajn. E, v mnohých bodoch e, s ňou môžem súhlasiť a podporujem aj pozmeňujúce návrhy od Verbe de Brun. 28-percentný nárast emisí CO2 z roku 1990 do roku 2006 je veľmi vážne a je nutné urobiť presun dopravy z cesty na kolenice, hlavne v oblasti dopravy tovarov a potrebujeme integrovanú koľovú dopravu a jej koncepciu v Európe a program investícií Európskej únie, ale aj členských štátov. V súčasnosti e, sú e, peniaze na dopravu v Nemecku smerované do vývoja elektrických aut Viem si predstaviť, že to je tak aj v iných štátoch a k e, téme e, elektrických aut e, máme posudok od NGL a výsledok je, že za nasledujúcich 15 rokov nemôžeme očakávať žiadne zniženie emisí CO2 vďaka elektrickým autám. Práve naopak, kvôli tomu, že keďže tento prúd by mohol byť ako regeneratívna energia inde lepšie využitý. Ďalej, čo sa týka E, tejto mobility a jej využitia na zlepšenie imidžu e, elektrických e, koncernov potrebujeme presun mobility na kolejnice. A myslím si, že toto by sme vo vašej správe mali ešte výraznejšie rozpracovať a ja k tomu predložím príslušný návrh. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, αναφερθώ όχι στα σημεία που συμφωνώ που είναι στο μεγαλύτερο κομμάτι. Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím väčšinou bodov, ktoré sa tu nachádzajú. Ja by som chcel hovoriť o, o bodoch, s ktorými nesúhlasím a ktoré sa týkajú prepojenia medzi námornou dopravou a pozemnou dopravou. Tuto máme návrh, ktorý spočíva v tom, aby sme prevzali námornú dopravu do systému výmeny e, emisí, čiže obchodovania s emisiami ETS a hovorí sa, že na takýto systém dopravy by to malo platiť a keď vieme, že cestná doprava oveľa viacej prispieva k emisiám CO2. Vieme tiež to, že cestná doprava. alebo teda niektoré časti sú už integrované do tohto systému. Máme napríklad vláky, ktoré e, fungujú na elektriku a ktoré sú zapracované do tohto systému na základe elektrickej energie, ktorú spotrebujú. A potom tu máme všetky druhy cestnej dopravy, či už ide o e, prepravu tovaru, alebo o prepravu osôb cestujúci nie sú prevzatí alebo zakomponovaní do tohto systému. A tiež to hovoríme na tom istom mieste, že emisie pritom veľmi stúpajú. Čo teda urobíme, keď náborný systém bude zakomponovaný do tohto systému? Budeme podniecovať týmto spôsobom cestnú do dopravu, zatiaľ čo vieme, že námorná doprava je ekologickejšia, pokiaľ ide o emisie CO2 a takisto aj na úrovni ďalších emisí. E, budeme podporovať takýmto spôsobom aj to, keď nebudeme hovoriť len, alebo keď budeme hovoriť len o európskom systéme. U nás v Grécku napríklad e, prichádzajú také e, lode do našich prístavov, ktoré e, prichádzajú z tureckých prístavov a teda tovar e, častokrát nie je len teda transportovaný týmito loďami, ale kamionmi. A tento tovar potom ide ďalej na Balkán alebo na, do zvyšku Európy. Takže je tu obrovský únik CO2 a budeme mať ďalšie dopady na životné prostredie, takže sa domnievam, že potrebujeme koherentnejší prístup, ktorý by zohľadňoval všetky druhy dopravy. Loď, ktorá preváža tisícky tón tovaru. Neviem si predstaviť, že bude menej užitočná v sociálnej oblasti a škodlivejšia viac ako BMW, ktoré ide 240 km za hodinu po diálnici. Ja, wir haben ja in der Klimare Áno, my sme eh, v klimatickej rezolúcii ku Kodanskému samitu povedali, že u námornej a leteckej dopravy sa snažíme o globálny dohovor, aby sme zabránili eh, deformáciu hospodárskej súťaže. A teraz chcem vyzvať komisiu, pán Santa Mato, aby ešte k tej téme niečo povedal. Thank you, Chairman. Um, Ďakujem, pán predseda. Ja som počul e, niekoľko tém, ktoré e, boli prebraté aj v komunikácii, teda v oznámení komisie. A teda myslím, že je tu široká dohoda o mnohých e, z týchto vecí, ktoré sme si vypočuli. Vypočul som si napríklad, že v mnohých e, vystúpeniach e, sa e, uvádzala dôležitosť internalizácie vonkajších nákladov. A toto je vec, ktorá je obzvlášť dôležitá a obzvlášť je v popredí v stratégii komisie pre trvalú udržateľnú dopravu bez emisí CO2. Výskum a vývoj je tiež ďalší dôležitý bod a keď sa pozrieme na to oznámenie od komisie, môžeme e, tam identifikovať už v nadpise to, čo považujeme za tri hlavné priority a oblasti, kde treba zasiahnuť. Prvá je integrácia rôznych e, druhov dopravy. A táto má tiež zabezpečiť stimuly, aby sa presúvala čo najviac dopravy z cesty a uľahčovať používanie iných druhov dopravy, ktoré sú ekologicky priaznivejšie. To však treba urobiť tak, e, aby tento spôsob e, uľahčoval mobilitu a ponúkal dobrú službu užívateľom dopravy. Druhá priorita je technológia. Tu sú samozrejme rôzne technológie, ktoré sú v rôznej fáze vývoja a počul som tu vystúpenie o biopalivách, čo môže byť osobitne dôležité riešenie pre isté druhy dopravy, a hlavne pre letectvo, kde je ťažšie realizovať iné riešenia. Tiež je tu samozrejme priestor pre elektrické auta a ďalšie technológie, ktoré ešte sú ďaleko od e, realizácie na trhu, ale možno ich skúmať. Teda všeobecne je názorom technológie, že by sme mali zachovať istú technologickú neutralitu a pritom poskytnúť jednotlivým technológiám zásahy, ktoré potrebujú, napríklad e, normalizácia, štandardizácia alebo budovanie infraštruktúry pre elektrické auta v mestách alebo podpora projektov, ktoré sú menej rozpracované. A jeden aspekt, ktorý je tiež obzvlášť e, relevantný v komisii a o ktorom som dnes menej počul, je aspekt užívateľov. Uvidíte v tom oznámení pojem užívateľsky priaznivý. Ale toto je široký pojem a koncepcia, ktorá predstavuje potrebu zabezpečiť e, bezpečnú dopravu užívateľom, ale tiež je to koncepcia, ktorá vychádza z toho, že aby sme dosiahli skutočný spôsob zmenu správania sa užívateľov a spôsob, akým funguje doprava, je potrebné zabezpečiť kvalitnú službu a rôzne alternatívy pre užívateľov. A toto je asi najlepší spôsob, ako niektoré zmeny naplniť. To bolo k prioritám. Mám ešte pár pripomienok k námornej a leteckej doprave, ktorá sa tu spomenula. Samozrejme, komisia sa domnieva, že aj tieto e, dve odvetvia dopravy e, musia zohrať svoju úlohu pri znižovaní emisí skleníkových plynov. Sú to e, dve odvetvia dopravy, ktoré sú naozaj medzinárodné, teda sú predmetom medzinárodnej konkurencie a tiež je tu problém rizika v námornej doprave, že lode sa budú registrovať v iných štátoch a tiež je tu problém carbon leakage, teda úniku emisí ale treba nájsť e, globálne riešenie pre tieto sektory a teraz prebiehajú rokovania na medzinárodných fórach. A keď hovoríme o globálnom riešení, máme na mysli trhový nástroj, môže to byť ETS, alebo môže to byť potenciálne aj poplatok za palivo. A tým ukončím svoje vystúpenie. Ďakujem. Ja. Ďakujem, pán Samamato. Bola to veľmi zaujímavá rozprava. Musíme vziať na vedomie, že doprava bude narastať v nasledujúcich desiatich rokoch v Európskej únii a to prinesie ďalšie problémy a je úlohou politiky korigovať tieto negatívne trendy a zmenšovať ich. To znamená, že bude nová biela kniha a tá e, bude e, vydaná pred týmto oznámením komunikácie a myslím si, že e, môžeme brať na vedomie, že tu je široký konsenzus e, a tiež ste e, hovorili o medzinárodnej konkurencieschopnosti u e, námornej dopravy, e, nie u leteckej dopravy, tam sme boli odvážnejšie a už sme zahrnuli leteckú dopravu do systému ETS, teda obchodovania s emisiami a musíme ešte preveriť, či aj bude možné zapojiť e, námornú dopravu do európskeho systému obchodovania s emisiami. Želanie mobility je požiadavka ľudí a myslím, že nemôžeme im mobilitu zakázať, e, môžeme však napriek tomu ju podporovať a usmerňovať. A bolo to tu povedané, že je veľa dobrých príkladov, napríklad e, model Split, ktorý je priaznivejší e, pre životné prostredie a sú aj horšie e, príklady miest, ktoré sa topia v, a sú zahltené dopravou automobilov. Sú tu aj isté prípady severo-južné aj v krajinách, kde je tento model split lepšie organizovaný, s atraktívnejšími systémami verejnej dopravy, s e, dobrým prístupom do e, centra mesta aj s ponukou e, bicyklov, čo je zaujímavé. Bol som naposledy na delegácii v Stockholme a bol som úplne prekvapený, že sú tam verejné pumpy pre bicykle, teda ak nemáte vzduch v kolesách v bicykli, tak máte tam verejnú stanicu v meste, kde si môžete nafúkať kolesa na bicykli. To nestojí veľa, ale ak máte problém, tak vám tam pomôžu. Teda takáto výmena najlepších eh, postupov a praxe sa musí ešte lepšie zorganizovať aj v spolupráci s výborom regionov, kde sú zastúpené v mm, samozpráve regióny, ktoré organizujú e, ten, e, to, e, túto verejnú dopravu. Takúto verejnú dopravu. A dobrá verejná doprava v meste a zlá verejná doprava na vidieku nič nerieši, lebo ľudia sú nútení cestovať autom a to nie je dobré ani pre mladých, ani pre e, staršie obyvateľstvo a tam treba priniesť nejaké ponuky. Biopaliva a euro dielničná nálepka alebo cestná nálepka je dobrá myšlienka a myslím si, že keď chceme podporovať kolejovú dopravu, tak v Európe máme veľké nedostatky. Nie je tu najlepšia technológia a predovšetkým e, celoeurópska politika kolovej dopravy zaostáva. E, koridory už boli menované, teda sever-juh a aj zo severu na východ. A je tam e, taký veľký odpor z časti u štátnych železničných spoločností a je tam odpor proti tomu, aby sme mali eh, hladkú mm, koľovú dopravu, teda Ehm, preprava tovarov po kolejach z Škandinávy do Španielska ehm, má pred sebou obrovské prekážky a musíme o tom viac diskutovať a dúfajme, že v novom plánovacom období sa nám podarí dosiahnuť prelom, pretože to, čo sa tu hovorí, je úplne ehm, zbytočné, keď sa to v praxi potom nenaplní. A tento parlament musí sa viac starať o to, aby rozhodnutia boli naozaj naplnené. Máme tu taký deficit v tejto oblasti, ktorý je obrovský. Myslím, že môžem súhlasiť s mnohým, čo tu oznelo a dúfam, že budete predkladať pozmeňujúce návrhy. Tie sa majú predkladať do 9. decembra do 12. A teda očakávam, že to, čo ste povedali, sa aj objaví v pozmeňujúcich návrhoch a potom tento výbor bude môcť podať dobré stanovisko k e, doprave v Európe do roku 2020. Určite e, je to aj dôležitý bod na programe Výboru pre životné prostredie a zdravotníctvo. E, ešte pani Dobrun má upozornenie? Ja chcem len povedať, ja neviem, či je to problém s tlmočení alebo s čím mal to byť, a tam som počula 19. december, nie, nie, 9. december, 9. december o 12. Takže ďakujem. Našim posledným bodom je ešte bod zo včerajška a to je bod číslo 5. To je správa pani Rozbach. Ďakujem, pán predseda. Ja budem stručná. V oktobri 1990 podpísala EÚ členské niektoré členské štáty a niektoré susedné štáty dohodu o tom, aby spoločne zabranili alebo bojovali proti znečisťovaniu severovýchodného Atlantiku. Je tu mnoho takýchto dohôd. Je tu Helsinský dohovor, dohovor z Bonu, tam ide o Severné more a podobne. Existuje aj barcelonský dohovor, kde ide o stredné, Stredozemné more. Okrem toho existuje aj Lisabonský dohovor Portugalska, Španielska, Francúzska, Maroka a ES z oktobra 1990 Avšak na základe teritoriálnych sporov medzi Španielskom a Marokom, pokiaľ ide o južnú hranicu e, západnú Saharu, sa to nikdy nepodpísalo. V maji 2008 potom Španielsko a Maroko po dlhej dobe, takmer po 20 rokoch, sa dohodli a potom sa vypracoval doplnkový protokol, ktorý podpísali aj Portugalsko a Francúzsko. A to je ten dokument, ku ktorému príjmame stanovisko. Lisabonská dohoda sa týka praktickej spolupráce v otázke, čo spravíme, keď dojde k veľkému, zneč- veľkému znečisteniu našich pobreží alebo morí. Pokúsala som sa prečítať si čo najviac týchto textov a som dospela k presvedčeniu, že táto dohoda a tieto dohody sú veľmi rozumné a že je najvyšší čas, aby sme takúto spoluprácu realizovali aj v praxi. O čo, to, o čom hovoríme my, je oblasť od Azor až po severnú Európu. Sú to veľmi rušné moria s mnohými aktivitami. Je tu jedna téma, na ktorú, ktoré sa neverova, nevenovalo veľa pozornosti, ale ktorú chcem spomenúť, je, sú plastové odpady, ktoré sú v našich vodách. Tichý, e, je to taký plastikový guláš, ktorý je 34 krát väčší, než je holan, rozloha Holandska. A tento plastový odpad je naozaj veľká veľký problém a musíme k tomu čo najskôr prijať stanovisko. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Je to naozaj ošeháva téma, veľmi horúca téma, najmä pre tých, čo žijú na pobreží, ale aj pre živočichov, ktorí žijú v moriach. Pani de Brun sa hlási o slovo, nech sa páči. Áno, mám len jednu otázku na pani Rozbach ktorá spomína konkrétne to, že Portugalsko a Francúzsko a tak ďalej teraz podpísali e, vec, lebo sa dohodli o západnej Sahare. Takže ja sa chcem spýtať, že či nevie, že či aj predstavitelia západnej Sahary akceptovali teraz to stanovisko, ktoré podpísali. Ďakujem. Áno, áno. Podpísalo to, akceptovalo to aj Maroko. V roku 2008 sa to podpísalo a podpísalo to aj Maroko, hovorí pani Rozbach. To znamená, čiže moja odpoveď na to je áno, aj Maroko povedalo áno. Ale Zahari, Sahari, obyvateľia Sahary nie sú to isté ako Maroko. Zrejme tí vôbec nemajú nejaký vlastný hlas v tom, tejto téme. Áno, tomu smerovala vaša otázka pretože tá Sahara je taká sporná téma a jej obyvatelia. A tí nemajú žiaden hlas v týchto medzinárodných dohodách, pretože pokiaľ viem, západná Sahara sa ako štát neuznala. Takže už nemáme žiadnych záujemcov o slovo a aj tu je lehota na pozmeňovacie návrhy 9. december, 12 hodín. A týmto sa dostávame k bodu 18 to sú, je rôzne. Tam zatiaľ nemám žiadne prihlášky, takže to bolo týmto posledné stretnutie tohto roku. Ďalšie stretnutie máme 25. januára, pravdepodobne pri príležitosti vypočutia komisárov, ale to ešte sa upresní, či tam budeme, či sa to nás týka, alebo či my dostaneme iné termíny. Končím dnešné rokovania a želám vám príjemné ukončenie roku 2009.